možnosť transponovať e, tieto e, zákony do nášho európskeho práva. Ďakujeme. K tomuto bodu e, uzatváram diskusiu. Zajtra sa bude hlasovať a teraz sa posunieme ďalej. Us, otázka na ústne zodpovedanie komisii. Týka sa rokovania o obnove dohody v oblasti rybného hospodárstva medzi EÚ a Mauritániou. Nech sa páči. Slovo má pani STVS. Ďakujem pekne E, táto, tá, táto dohoda by mala vypršať 30. júla 2012 a Rada už požiadala o mandát na predlženie protokolu. E, rozumieme tomu tak, že Rada už skúma tento mandát a predlženie tohto protokolu. E, článok 218 dohody je významný a my sme už eh, vyslovili eh, náš záujem na tom, aby sa obnovil tento eh, protokol, aby sme mali tiež plné informácie e, na tej istej úrovni ako rada. E, rozumieme, že musíme byť zapojení do tohto procesu už od schválenia vyjednávacieho mandátu a v tomto zmysle výbor pre rybolov začal, rozhodol sa začať tento nový postup s Mauritániou, ktorý spočíva v e, otázke na ústne zodpovedanie, ktorá nám poskytne nové informácie a o a tiež e, to povedie k vypracovaniu uznesenia, ktoré odrazí e, naše, e, naše záujmy a obavy a bude to zapracované do konečného protokolu. Dohoda s Mauritániou je veľmi dôležitá pre túto krajinu ako aj pre Európsku úniu. Pre Mauritániu znamená 29-percentný e, prínos do e, národného rozpočtu pre EÚ. Je to jedna z, najdôležitejších, z troch najdôležitejších dohôd, ktorá umožňuje e, rôzne druhy rybolovu zabezpečujúcej trh v EÚ naše skúsenosti eh, povedú k rôznym návrhom, ktoré budú odrazené v kompromisnom uznesení, o ktorom budú hovoriť v budúcich dňoch jednotlivé politické skupiny a tiež eh, v tomto odrazíme naše rôzne záujmy a predstavy. V prvom rade by som chcela zdôrazniť význam, ktorý pripisuje parlament podpore eh, finančnému príspevku a jeho správnemu použitiu vzhľadom na potreby eh, sektoru rybolovu, ako aj eh, jednotlivých rybolovných eh, orgánov v Mauritánii a na podporu udržateľného rybolovu. Po druhé, chcem zdôrazniť význam zmiešanej vedeckej komisie a to, že má zodpovednosť hodnotiť zdroje a vydávať posadky, posudky ohľadom eh, dôsledkov na rybolov a na eh, prácu jednotlivých plavidiev. Po tretie eh, sú tu potreby poznať lepšie úlovky iných štátov, než je teda EÚ v oblasti Mauritánie, aby sme poznali aké sú skutočne e, možnosti rybolovu, ktoré môže poskytnúť Mauritánia EÚ a tiež chceme vyjadriť e, naše, e, náš záujem na tom, aby tieto možnosti boli reálne, aby teda zodpovedali realite. Po štvrté chcem zdôrazniť význam pre naše plavidlá pri vyjednávaní podmienok aj teda technických podmienok tak, aby sme neplatili za e, prostriedky, ktoré potom nie je možné využiť. A nakoniec chcem zdôrazniť význam objasnenia jednotlivých kontr- kapitol kontrol, čo sa týka e, preferencie rôznych e, alternatívnych metód, ako aj rôznych kritérií na, pri využívaní e, pri rybolove a pani komisárka, budeme preto žiadať od komisie, ktorá bude vyjednávateľom, aby brala do úvahy e, všetky tieto aspekty, ktoré budú tvoriť súčasť kompromisu, ktorý sa príjme na budúcej plenárke a budeme e, teda veľmi pozorne sledovať e, budúci vývoj v tejto otázke. Thank you. Ďakujeme pekne. Pani Dámaky, za komisiu máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, rada by som poďakovala pani Fraga, pani predsedničke výboru pre rybolov za túto ústnu otázku a chcem povedať, že vítam, výrazne vítam zapájanie sa parlamentu do týchto procedúr Zdieľam takisto vaše obavy vo všeobecnosti. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky. Poviem vám čo si o momentálnych dohodách s Mauretániou. Táto súčasná dohoda chce prispieť k trvalo udržateľnému využitiu e, rybých zdrojov. Takisto chceme bojovať proti nelegálnemu rybolovu, chceme podporovať vývoj e, infraštruktúry a ochranu morského prostredia. Touto dohodou e, sa znížili možnosti rybolovu a, a e, dôležité sú tu kvóty na tónu a licencie a to všetko, čo s tým súvisí. Snažíme sa vyriešiť problémy a to čo najlepším spôsobom Súhlasím s pani Fraga e, v, te, v, e, v tomto smere. Dohoda s Mauretániou sa stála najdôležitejší, najdôležitejšou, pokiaľ ide o, po, e, o finančné otázky. Komisia v rámci vývoja zamýšľa zavedenie silného prvku podmienenosti naviazaného na sektorálnu podporu v novom protokole. Toto sa udeje e, prostredníctvom vzájomného odpojenia závislosti e, e, platieb a priamých a platieb e, na podporu sektoru. Tieto vzájomnú závislosť týchto platieb chceme zrušiť. Takisto chceme zabezpečiť prístup, alebo teda platby za prístup a za prístup európskych plavidiel. Nechceme prerušiť e, aktivity e, plavidiel EÚ pri tom. Pokiaľ ide o sektorálnu podporu, e, miera, exekutívna miera bola vysoká v roku 2008 a 2009. No, v roku 2010 zase bola veľmi nízka miera implementácie sektorálnych fondov v stredomorskej oblasti, len 52 Toto možno pripísať Eh, vysokému pomeru relevantných fondov eh, finanč, ministerstva financí Mauretánie. Komisia milý rok v súhľade s, eh, v posúhlase s mauretánskou stranou sa dohodla rozdeliť platby na sektorálnu podporu na dve časti. Komisia tiež trvala na 9 miliónov eur z, celko, z celkových 18 miliónov eur, čiže polovica, kým sa dosiahne vyššia absorpčná miera. Okrem riešenia všetkých týchto nedostatkov eh, zaviedol sa nový eh, mechanizmus ako dočasný postup, eh, tzv. CAS. Ten sa spustí v prvom semestri roku 2011. Vytvorenie tohoto nového špeciálneho účtu prispieje k smerom zabezpečovaniu alokácie fondov a tie pôjdu priamo do sektorálnej podpory. Toto práve chceme. Nový protokol po 1. auguste 2011 bude zohľadňovať blížiacu sa e, reformu e, spoločnej, zahranič- e, spoločnej rybolovnej politiky. Ide o doložky týkajúce sa ľudských práv a demokracie a dúfame, že Rada tento nový mandát príjme budúci týždeň. Pokiaľ ide o boj proti e, nelegálnemu výlovu. Od vstupu do platnosti naš, našeho predpisu e, spolupracujeme veľmi úzko s kontrolnými orgánmi v Mauretánii. Snažíme sa zabezpečiť ochranu a, a dobré správovanie e, rybých zdrojov. My poslednej dobe prispeli európske prostriedky aj na akčný plán Mauretánie, ktorý má za cieľ zjednodušenie, vytvorenie e, alebo etablovanie sa spoločných podnikov medzi európskymi prevádzkovateľmi a mauretánskymi, kde sa ešte hľadajú najvhodnejšie formy verejnoprávneho partnerstva. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kadek, na dve minúty. monsieur le président. Monsieur le président, madame la commissaire, mes chers collègues. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážená pani komisárka, vážené kolegyne, kolegovia podľa článku 218 zmluvy musí Európsky parlament odsúhlasiť medzinárodné dohody, ktoré vyrokovala Európska komisia. Ja pripomínam, že Európsky parlament musí byť neustále informovaný o aktuálnych udalostiach. Dohoda EU-Mauretánia bude v roku 2012 obnovená. Je to partnerská dohoda o rybolove, aby o najväčšom príspevku Európskej únie máme 9 eh, miliónov tón eh, úlovkov. To sú skutočne obrovské možnosti rybolovu. Je to teda dôležitá eh, dohoda, keď to porovnáme s to, porovnateľná s dohodou z Kineho Bissau. Výbor pre rybolov bol prednedávnou v Mauretánii a problémy boli jasné. To ste povedali úplne správne, pani komisárka. Infraštruktúra má ešte stále veľké nedostatky a to vedie k tomu, že rozvoj lokálneho rybolovu a investície Európskej únie narážajú na veľké problémy. Mauretánske orgány ešte aj komplikujú situáciu, no a mauretánske orgány skutočne komplikujú prácu rybálo, rybárom. Nesmieme zabúdať na to, že poplatky, ktoré teraz ešte narastli, sú niekedy príliš vysoké. Rovnako treba objasniť ešte technické, technické záležitosti. Európsky rybári sú z znevýhodňovaní voči ostatným a samozrejme netreba podceňovať ani čínsky e, vplyv. Sú tam joint venture spoločné e, podniky, ktoré e, plávajú pod mauretánskou vlajkou, ale lovia ryby. A tam nie sú žiadne sociálne štandardy, nehovoriac, nehovoriac o mrabovaní rybolovných zdrojov. No a preto treba kontrolovať tieto formy rybolovu, aby sme podporovali lokálny rybolov a európsky rybári mali lepšie podmienky na prácu. Chcem pripomenúť, že výbor pre rybolov musí teraz ex post zhodnotiť túto správu veľmi detálne, no a my potrebujeme aj spoločný výbor, ktorý bude dozorovať dodržiavanie tohto, tejto dohody. A ja a eh, musím ešte povedať, že je veľmi dobré, že teraz v Štrasburgu o tom hovoríme. No, ďakujem pekne. Dobre, teraz pán Arsenis. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Iniciatíva socialistov o uznesení o Mauretánii chce vyriešiť veľký nedostatok. Po prijatí Lisabonskej zmluvy máme jasnú úlohu v rámci spolurozhodovania v európskych otázkach Európsky parlament musí schválovať a ratifikovať dohody a medzi ne patria aj dohody o rybolove. Avšak to sa nedá jasne implementovať, ak nebudeme mať jasnou, jasné informácie, implementáciu a ak nebudeme v plnej miere zapojení do rokovaní. A bohužiaľ, aj napriek snahám komisie, ktoré si veľmi dobre uvedomujeme, je tu veľký problém. Parlament má teraz prijať dohodu, e, ktorá sa vykonáva už jeden rok, alebo viac ako jeden rok. Nie sme informovaní o oficiálne informovaní o priebehu rokovaní, no a nedávno parlament mal problémy s prístupom k dokumentom. No a čo sa týka implementácie predchádzajúcich dohôd, tak mnohé dohody musia byť zrevidované, zmenené a treba skutočne dodržiavať princíp mm, prechádzania problémov. A treba, aby e, aj tie krajiny, s ktorými uzatvárame dohody, e, z toho profitovali. Čo sa týka Mauretánie, tak je tu obrovský problém s nelegálnym rybolovom a nesprávnym využívaním rybárskych nástrojov. A treba skutočne v parlamente zaistiť lepšiu dohodu a jej korektné, korektnú implementáciu. Ďakujem pekne. Pán Haglund na dve minúty. Ďakujem pekne. Na úvod by som chcel povedať, že Minulý rok som bol v Mauritánii, aby som zhodnotil situáciu, ako teda veci fungujú a je jasné, že treba toho ešte veľa urobiť. Myslím si, že teda hovoríme tu o tom finančnom príspevku, tých rybolovných možnostiach, o veľkej časti HDP eh, Mauritánie. Eh, to všetko je veľmi dôležité teda pre túto krajinu. Tiež musíme povedať to, že E, tiež naša stratégia 2020 hovorí o tom, ako zlepší EÚ e svoje dohody. Je pravda, že sa, je tu aj meniaci dopyt, ale ja sa pýtam, ako sa teda využívajú tieto fondy. Treba pripomenúť, že dohoda tiež hovorí o tom, že treba podporovať miestny rybolov, ale pri našej návšteve sme videli, ako e, vo veľmi malej miere sa využíva remeselný rybolov. A keď teda hovoríme o tomto cieli podporovať takýto rybolov, tak musíme, ako som už povedal, zmeniť isté veci. Musíme zvážiť to, čo robíme, predovšetkým s výhľadom do budúcnosti, ako som povedal. Máme zodpovednosť v týchto otázkach, pretože my sa zúčastňujeme rozhodovacieho procesu a máme aj povinnosť riešiť tieto otázky iným spôsobom a predovšetkým potrebujeme na to informácie. Myslím si, že nad tým musíme rozmýšľať aj do budúcnosti, pretože e, naše kroky budú závisieť od tých informácií, aké budeme mať. Ďakujem. Pani Levin, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, kolegovia. V prvom rade chcem e, privítať zámery komisie v týchto usmerneniach, čo sa týka e, rokovaní, e, čo sa týka doložky o ľudských právach, porušovania ľudských práv, začleniť to do dohody, to je veľmi dobré. Tiež e, podporovať zodpovedný rybolov, to je veľmi dôležité, ale na nešťastie sme videli v existujúcej dohode, že takmer nikdy k tomu nedochádza a tiež treba zaručiť prístup plavidiel k istým k rybolovú druhov, ktoré nie sú využívané toto krajinu. Vieme, že EÚ konkuruje v istých oblastiach miestnym rybárom a ja Tiež dúfam, že teda sa spoliahneme, spoliahneme na dôležité, na najnovšie vedecké poznatky, ale no, no došlo sa k názoru, že, e, e, že lov niektorých druhov rýb je príliš veľký. A teda v skratke by som mohla len povedať, že teda aký ešte nadbytok rýb očakáva komisia nájsť teda v Mauritánii. E, dúfam, že EÚ ešte naďalej bude e, podporovať a poskytne teda sektorálne partnerstvo v Mauritánii, aj keď sa znižia rybolovné možnosti, e, a nemôžeme jednoducho využiť všetky tieto rybolovné možnosti pre seba a potom odísť. Teraz na jednu a pol minútu, pán Ferreira. Ďakujem. Už po dve desaťročia Európska uh, únia má takúto dohodu o rybolove s Mauretániou. Uh, ešte pred 15 rokmi tu boli aj explicitné ciele uh, v oblasti spolupráce. A dnešná otázka znie, aké vyzerajú, ako vyzerajú praktické výsledky týchto dohod. Rybolovný sektor v Mauretánii sa e, vyvíja veľmi pomaly. Vývoj malých e, pobrežných foriem rybolovu, e, nuž, takisto prístavov, infraštruktúry, prístavné kapacity, projekty v oblasti akvakultúra, kontrola, to všetko boli ciele, ktoré zostali buď iba na papieri, alebo ktoré za, posledných 10, 10, za posledné 10 ročia vôbec nepokročili to všetko malo za cieľ len získať príspevky e, e, finančné, aby sa e, oplatkov za to dali použiť zdroje, prírodné zdroje tejto krajiny s cieľom predávať, nakupovať ryby, Mauretánia e, tu stráca, stráca pri vytváraní pracovných miest, e, pri pridanej hodnote, pri vlastných kvalifikáciách. To sú samozrejme nepochopiteľné skutočnosti, keď napríklad vo viac ako 600-kilometrovej vzdialenosti od pobrežia tejto krajiny e, sa ryby spracovávajú priamo na mori. Ide predsa o to, aby sa ryby dodávali do iných prístavov. Takto má vyzerať e, politika spolupráce EÚ, predsa musí dôjsť k hĺbkovej zmene a to za účasti marockých orgánov, ak chceme plodnú, skutočnú spoluprácu. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz má slovo pani Patrao Neves. Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka, dohoda o rybolove s tretimi krajinami musí vždy obsahovať rovnováhu medzi ekonomickou e, otázkou a takisto trvalým udržateľným e, využitím prírodných zdrojov. Dôležité sú tu dobré skúsenosti a praktiky, ktoré sa používajú aj v našich vlastných vodách. Iba takto bude e, možnosť prispieť k rovnováhe morských ekosystémov. Rybolov Mauretánie je tu veľmi dôležitý. Treba vytvoriť pracovné miesta, znížiť chudobu, rozvinúť e, e, oporné štruktúry. To sú veľmi dôležité ciele. E, rozhoduje však je vytvárať trvalo udržateľný rybolov. Súčasne musíme bojovať proti nelegálnemu rybolovu a výlovu, ktorý nie je upravovaný predpismi. Dôležité je, aby e, komunitárne e, plavidla využívali praktiky, ktoré sú ekologické a ktoré e, podporujú predpisy a súčasne tieto predpisy musia platiť pre všetkých tých, ktorí pracujú a fungujú v zóne, na ktorú sa vzťahuje dohoda. Ide o to, aby tu boli uzatvárané dohody s tretimi krajinami za rovnakých pravidiel e, zo strany našich lodí pod komunitárnou vlajkou. Inak potom e, budú znevýhodnení niektorí prevádzkovateľia a, a to skreslí trv, e, trhové podmienky a nevydrží sa trvalý trh. Ďakujem a teraz má slovo na minútu pán Milána. Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, máme tu problémy na jednej strane eh, obsahové problémy a potom aj metodologické. Problém s tou metodou je v tom, že že táto otázka viedla k tomu, že sa diskutuje eh, o niečom, čo malo predsa už dávno byť právom parlamentu. Nemôžeme predsa používať naďalej stratégiu, e, ktorá by len sprevádzala proces spolurozhodovania. Spolurozhodovanie roz- funguje len vtedy, keď je dobre kultivované. Dnes máme tento, túto rozpravu, e, dohoda potom e, vyprší a potom povieme áno alebo nie. To je všetko, všetko postavené na hlavu. Chcem len zdôrazniť to, že súhlasím s mnohými predrečníkmi, ale Dohoda, dohody o rybolove nemôžu byť predsa len obchodné dohody, ktorými potom e, dospieme k situácii, že z, sa kupujú ryby e, cenou za euro za, za kilogram. Nie, musíme vedieť aj to, koľko pracovných miest e, je tu dotknutých, koľko sa používa inovácií. Musíme tiež preverovať, ako sa využívajú tieto zdroje. Takže nejde len o obchod, ale aj o dohodu o rybolove so všetkými tý, s tým spojenými následkami. Ďakujem. Moment. Ďakujem pekne. A teraz pán Andres, pani Andres Berea. Ďakujem pekne, pán predseda o jeden rok vyprší táto dohoda s Mauritániou a pripravujeme sa na novú dohodu. Myslím si, že táto dohoda je dobrým nástrojom. Je to nástroj rozvoja pre túto krajinu, ako aj pre e, sektorálne rybolovné politiky. Je, e, pripomeniem, že je to 29 HDP a e, je to veľký prostriedok rozvoja spolupráca medzi EÚ a Mauritániou má zabezpečiť udržateľný rybolov. Hovoríme tu o nelegálnom rybolove tiež a treba určite dať väčšie právomoci vedeckému výboru, aby určil, čo sa e, má loviť v rámci udržateľného rybolovu. Tiež treba zabezpečiť bezpečnosť plavidiel. Pani komisárka, e tiež hovorila o potrebe rozvíjať štruktúry e, tak, aby sa mohli zabezpečiť rybolovné možnosti pre EU a v rámci tejto e, dohody bude treba tiež dať podmienky Mauritánii, aby tu začlenila e, klauzuly o dodržiavaní ľudských práv. Je to tiež nástroj na rozvoj a demokratizáciu krajiny. Ďakujem. Pán Sanchez Presedo na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Vidím veľmi pozitívne to, že komisia e, si vyžiadala mandát na začatie rokovaní pre obnovenie protokolu e, dohody o rybolove s Mauritániou, ktorý od 30. júla 2012 nahradí ten e, súčasný Musí sa to robiť e, skutočne v duchu inštitucionálnej dohody berec doberúc do úvahy zvýšené kompetencie EÚ e, a konkrétne teda Európskeho parlamentu po vstupe do platnosti Lisbonskej zmluvy. E, musíme podporovať udržateľný rybolov, zaručiť spravodlivý príspevok e, k tomuto cieľu zo strany EÚ, aby to nebola teda iba ekonomická dohoda a treba tiež podporiť medzinárodné právo, dodržiavanie ľudských e, práv e, ako sa povedalo, je to 29 HDP Mauritánia, preto je dôležité, aby táto politika, aby táto dohoda sa uplatňovala správne, aby sa podporovala sektorálna rybolovná politika, aby sa bojovalo proti nelegálnemu rybolovu prostredníctvom kontrolných mechanizmov, ktoré existujú v, v súčasnosti. Teraz pán Valenca v rámci Catch the Eye na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážená pani komisárka. Flotila Európskej únie už pomerne dlhú dobu je činná v mauretánskych vodách, no a počas týchto rokov sme si vybudovali osobitné vzťahy s Mauretániou. Táto spolupráca slúži aj na zaistenie zamestnanosti v Európe a v Afrike. A tým sa Afrika približuje štandardom Európskej únie v oblasti rybolovu. Partnerské dohody v oblasti rybolovu majú strategický význam nielen pre udržanie našich eh, flotil a žolodstva, je tu dôležité aj pre spracovateľský priemysel a pre rozvoj afrických krajín, ktoré z toho profitujú. Sú to dohody, ktoré sú prospešné pre obe strany a je v záujme Európskej únie takéto dohody udržiavať. Treba však sa postarať o to, aby postupy boli transparentné, pretože to je nevyhnutné pre Mauretániu, EÚ a všetkých ostatných. Ďakujem pekne. Teraz pán Mölcer na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Obnovená, obnovená dohoda o rybolove s Mauretániou má aj preto taký mimoriadný význam, pretože sa jedná o dohodu v mimoriadne citlivom priestore, Priestor, ktorý práve teraz, vidíme to Severná Afrika, je v centre pozornosti medzinárodnej politiky. Vieme, že rybolovná dohoda má byť prospešná pre obe strany. Na druhej strane, strane však musí splňať aj ekologické požiadavky. Keď rybolov tvorí tretinu rozpočtu Mauretánie, vidíme, aký dôležitý je tento sektor pre túto krajinu. Na druhej strane aj Flotila EÚ je dôležitý hospodársky faktor pre Európu. Hospodársky princíp je jedna vec. Druhá vec je, že takýmito dohodami treba posilňovať demokratizáciu a ľudské práva v krajine, ktorá bude mať podobné problémy ako iné severoafrické krajiny. No a preto je potrebné venovať v tejto oblasti osobitnú pozornosť. Ďakujem pekne. Pani Damanáky, máte slovo. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým za ich príspevky. No a veľmi jasne chcem povedať a zopakovať, že vítam angažovanosť Európskeho parlamentu v rokovania o tejto dohode a ostatných dohodách. Rovnako by som vás chcela, vám chcela pripomenúť, že máme novú rámcovú dohodu medzi komisiou a parlamentom o detailoch tejto angažovanosti a túto dohodu treba dodržiavať v rámci tejto rámcovej dohody a na uľahčenie vašej angažovanosti a informovanosti sa budem snažiť maximálne. No ak môžeme robiť veci lepšie, tak ja som otvorená spolupráci. Takže toto je o tej metodológii, o postupe, o ktorom ste hovorili. No a teraz k tomu obsahu a podstate. Potrebujeme vyvážený prístup ako riešiť túto problematiku kvôli veľkému významu tejto krajiny a pre túto krajinu aj kvôli zohľadom na vývoj, ktorý práve sledujeme v tejto oblasti. Takže potrebujeme rovnováhu medzi nadbytkami, eh, ich rešpektovaním, a rešpektovaním prírodných zdrojov a medzi týmto a záujmami našich eh, rybárov a našich lodí. My by sme chceli uľačiť našim lodiam eh, prístup a zabezpečiť pre ne rovnaké podmienky, pretože my nie sme jediné lodstvo alebo jediné lode, eh, ktoré lovia v týchto vodách. a Mnoho ďalších krajín je činných v tomto regióne. No a my musíme zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých a rovnako si treba uvedomovať a musíme veľmi opatrne míňať prostriedky našich daňových poplatníkov. Ja uznávam, že sa dá urobiť viac na to, aby sme zaistili, že peniaze, ktoré poskytujeme, sa dostanú do rúk tých skutočných beneficientov. Oni majú veľký vplyv, vplyv, ktorý si zaslúžia v rámci všetkých postupov a pokroku, ktorý si táto krajina zaslúžia a potrebuje. Takže takto treba pristupovať k tejto citlivej otázke. A rovnako súhlasím, že potrebujeme viac odborného vedeckého poradenstva a konkrétnejšie údaje na to, aby sme dokázali zhodnotiť našu pozíciu. Takže my na budúci týždeň pôjdeme na radu a budeme sa snažiť získať prvý mandát v týchto rokovaniach. No a rovnako vás budeme konkrétne a neustále informovať e, parlament a výbor pre rybolov o aktuálnych udalostiach. Ale predovšetkým vám chcem povedať, že ak myslíte, že tento nový protokol bude obsahovať humanitárnu doložku, doložku o ľudských právach, tak to bude prospešné pre obe strany, pre nás aj pre Mauretániu, ak bude táto dohoda uzatvorená. Ďakujem pekne. Pani komisárka, ďakujem všetkým. Debata je ukončená a hlasovať sa bude na budúcom plenárnom zasadnutí. No a ďalším bodom programu je ústna otázka o strategii EU pre Atlantickú oblasť.